k tomuto nášmu postupu a dúfam, že zajtra budeme čo najpozitívnejšie hlasovať, ako som povedala. Ďakujem. Ďakujem. Takže hlasovanie bude zajtra o e, napoludnie. Takže v zmysle nášho programu máme ďalší bod, správu pani Antonesku o práve na prístup k advokátovi, advokátovi v trestnom konaní a práve na komunikáciu po zatknutí. Pani Antonescu, 4 minúty. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Pani komisárka, pán predseda, vážení kolegovia. Po dvoch rokoch sa nám podarilo uzavrieť e, práce na, pod návrhu komisie, ktoré sa týka Um, právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí. Ja som, som chcela poďakovať pani Redingovej za to, že je tu prítomná. Tiež som chcela poďakovať aj za dobrú spoluprácu. Počas rokovaní na celý čas podporovala. Tieto rokovania boli dosť zložité, aby som chcela poďakovať ešte raz. Chcela by som tiež poďakovať ale aj jej kolegom z ostatných politických skupín za ich príspevky, za ich zapojenosť. Bolo to naozaj svoje spoločné úsilie, pracovali sme spoločne ako tým a bez takéhoto ducha spolupráce by sa nám nepodarilo pripraviť takýto dobrý text. Chcela by som takisto poďakovať aj jednotlivým predseda, predsedníctvom rady, ktoré takisto pomohli predovšetkým írskému predsedníctvu, za ktorého sme vlastne mohli aj podpísať túto túto dohodu po prvom návrhu, aby sa posilnili práva e, obvinených e, osôb v trestnom konaní, aby mali aj práva na e, tlmočenie. Takisto mohli sme vlastne od budeme môcť o tomto hlasovať. Teraz ide o vlastne efektívne e, práva, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch, ale dajú sa k ním, je možno k ním pristupovať diferencovanie podľa konkrétnych okolností. A to to sú, ide ruka v ruke s vzájomným, e, s politikou vzájomného uznávania. Máme tu e, aj Chartu základných práv, aj Európsky dohovor o ľudských právach, na ktorých e, sa tu odvolávame a však v jednotlivých štátoch je rôzna situácia, preto potrebujeme takéto európske právo, ktoré zaručuje práva obvineným osobám v trestnoprávnych otázkach alebo konaniach. Však ešte treba veľa práce vykonať, aby sme naozaj mohli zabezpečiť efektívne použitie tejto legislatívy a aby sa zabezpečil spravodlivý proces. E, smernica, ktorá sa týka právo na prístup k advokátovi e, v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí, ide práve tým správnym smerom takisto k rámci Európskej únie, keď chceme vytvoriť spoločný, um, spoločný justičný priestor, musíme občanom zabezpečiť aj možnosť, že majú právnu istotu aj v inom členskom štáte a musia mať právo na advokáta. To musí byť ale konkrétna pomoc a nie len nejaká ilúzia. znamená, že je dôležité, aby obvinená alebo podozrivá osoba mala právo na advokáta um, v bez ohľadu na to, v ktorom je členskom štáte. A smernica potom bude sa uplatňovať rovnako v jednotlivých členských štátoch, aby sa zabezpečil rovnaký, aby rovnaký štandard v jednotlivých členských štátoch. A keďže je tu stále väčšia mobilita v Európskej únii, tak je dôležité, aby sa táto smernica aj naozaj uplatňovala a myslím si, že je to skutočne veľmi dôležitý krok k zlepšeniu kvality života európskych občanov.

Vážení poslanci, zajtra budete hlasovať o návrhu textu, ktorý sa týka práva na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí. Myslím si, že to bude veľmi e, veľká chvíľa, teda chvíľa, ktorá naozaj bude e, potvrdzovať, že Európskej únii záleží na práva jednotlivcov a chcela by som zablahoželať aj spravodajkyni pani Antonesku, pretože Nebola to len ťažká práca, ale tiež musela mm, mm, uplatniť alebo preukázať vynikajúcu diplomáciu, aby sa mohla dopracovať výsledkov a po, pričom ne, chcela upustiť z ambícií tejto dôležitej smernice. Takže to je niečo, čo, na čo môže byť táto snemovňa skutočne hrdá. A chcela by som, tak ako už pani e, spravodajkyňa aj spomenula, chcela by som poďakovať aj írskému predsedníctvu, pretože pra, pracov, pracov na pred práci predchádzajúcich predsedníctiev sa im podarilo dosiahnuť dobrú dohodu. Ehm, sú to teraz dva roky, odkedy bol náš návrh položený na stôl v júni 2011 a práve vďaka e, duchu spolupráce zo všetkých strán došlo k dohode. Ja viem, že rokovania neboli vždy jednoduché, niekedy bolo veľmi ťažké dosiahnuť kompromis, napríklad z hľadiska opravných prostriedkov alebo výnimiek, ale teraz už text existuje a tiež ponechal si svoju mieru ambícií a tiež e, má svoje miesto v rámci Európskeho súdu pre ľudské práva. Pre mňa je dôležité je práve, e, že to vyzýva procedurálne práva a je to práve, e, sú to súdy, ktoré vlastne a občania, ktorí čakajú na nás, aby sme zharmonizovali procedurálne práva, pretože každý rok je 8 miliónov trestných konaní v Európskej únii a každý, kto je podozrivý z trestného činu, činu, e, aby mal právo na advokáta. To sa považuje za základné právo spravodlivého procesu a takýmto spôsobom budú mať občania mať právo na prítomnosť advokáta, keď sú vypočúvaní políciou, keď je podozrivá osoba zatknutá, aby mala možnosť komunikovať s rodinou, ak sú mimo svojej krajiny, aby mali možnosť e, sa kontaktovať e, s konzulátom svojej krajiny a veľmi dôležitá je otázka dôvernosti e, komunikácie medzi podozrivou osobou a jeho advokátom. Táto dôvernosť musí byť rešpektovaná. Výnimky sú veľmi, veľmi obmedzené na výnimočné e, okolnosti, ako napríklad e, geografická vzdialenosť a podobne. Ehm, čo sa týka európskeho zatýkača, tam bude možnosť e, právo na advokáta v, tak v krajine, kde sa uplatň, kde bol vydaný zákon zatýkač, ako aj v krajine, kde sa E, vyskytuje podozrivá osoba, takže to je vlastne taká dvojitá reprezentácia. Tá bola zavedená s cieľom zvýšiť efektívnosť európskeho e, zatýkacieho práva, takže zlepší sa týmto jeho uplatňovanie aj praxi. Teraz e, je na nás, aby sme preskúmali výkon teda implementáciu tohto práva, čo je podstatné pre praktickú platniteľnosť európskeho práva, ako napríklad európskeho zatýkača. A smernica týmto vlastne rozhodne prispieva k tomu, aby posilnila vzájomnú dôveru, ktorá je potrebná pri um, uplatňovaní európskeho zatýkača alebo iných e, nástrojov vzájomného uznávania. Potom, keď to bude už prijaté, budeme musieť pracovať na transponovaní tejto legislatívy a komisia potom bude um, dôkladne sledovať, akým spôsobom sa bude táto smernica transponovať do jednotlivých um, práv členských štátov a tiež bude sledovať, ako sa to bude uplatňovať v praxi a tiež bude v príslušnom čase pripravovať správu o um, výkone. Takže ja som veľmi rada, z hľadiska toho, čo sme dosiahli a že sa tu zlepšuje tá e, situácia v oblasti procesných práv. Nezabúdajte na smernicu o práva na tlmočeníka a preklad. E, teraz máme ďalšie právo na advokáta a okrem toho sme pracovali takisto, pracujeme takisto paralelne aj na smernici o obetiach e, trestných činov, ktorá bola prijatá minulý rok, tak aby aj obeť určite mali e, rôzne procesné práva na informovanie, na ochranu, že majú prístup k s advokátovi a k ochrane, že tam už takisto aktívne zúčastňovať e, trestného konania. Takže postupne posilňujeme európsky e, justičný priestor čo sa týka našich e, procesných práv, komisia by chcela ešte predstaviť e, návrh, ktorý sa týka e, dokazovania neviny, tiež osobitné klauzuly pre osoby, ktoré um, sú deťmi a takisto aj otázku právnej pomoci. Na tejto otázkach sa ešte naďalej pracuje. Chcela by som teda uzavrieť tým, že by som chcela vyjadriť eh, vysoké uznanie Európskemu parlamentu, ktorý je spoluzákonodarcom v oblasti trestného práva. Táto práca je veľmi dôležitá a myslím si, že to bude dôležité eh, toto povedať aj eh, európskym občanom počas volieb do Európskeho parlamentu, že čo teda Európsky parlament robí v prospech e, európskych občanov ako spoluzákonodarca. Predseda. Ďakujem za tieto slova uznania zo strany pani komisárky. A teraz dávam slovo rečníkom v mene politických skupín. Ako prvá pani Maťu, nech sa páči. A prepáčte. A v prvom rade si vypočujeme stanovisko výboru LIBE. Pán Albrecht. Ďakujem, pán predseda. Ja ako spravodajca pre právny výbor Juri a ako tieňový spravodajca zelených sa chcem srdečne poďakovať eh, komisárke pani Redingovej, ako aj spravodajkyni pani Antonesku za veľmi dobrú prácu, za dobrú spoluprácu. Eh, myslím, že naozaj sme sa dopracovali k dobrému výsledku a to je dôležité pre práva občanov a občanov v Európe, eh, aby sme mali rovnakú právnu Eh, úpravu, ochranu vo všetkých členských štátoch EÚ. To je dôležitý prvý krok a myslím, že treba, aby nasledovali ďalšie kroky. Ďalšie už sú pred nami, napríklad eh, právna pomoc. A práve v oblasti vzájomného uznávania opatrení, napríklad v oblasti zatýkača, vyšetrovacieho príkazu, aj tam by sme sa mali zamyslieť nad týmito spoločnými opatreniami. Sme na správnej ceste, teraz je na členských štátoch, aby implementovali tieto práva, aby sa postarali o to, že e, to budeme môcť podporiť v Európskom parlamente v komisii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Máčiu v mene EPP. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegyňa a kolegovia. Ja chcem už teraz zablahodovať pani Antonesku za jej neústupnosť a za jej e, zmysel pre kompromis, pretože naozaj dva roky a viaceré predsedníctva to trvalo, kým sme sa dopracovali k tomuto veľmi vyváženému textu. Uh, ako pripomenula spravodajkyňa, ale aj pani komisárka, že to e, vlastne od začiatku jej mandátu sa začína táto vekla justičná reforma, e, potom je tam teda ten, e, to právo na preklady a tlmočenie a teraz budeme, teraz pekne zajtra budeme hlasovať o prístupe k advokátovi EU. To je veľký krok, takže som si istá, že si to ešte v budúcnosti pripomenieme. Je to vyvážený text, ktorý umožňuje zaručiť všetkým právo využiť expertízu advokáta, aby teda obžalému radil e, samozrejme v kontakte s policiou, so všetkými e, orgánmi činným trestnom konaní. Takže e, advokát právo na advokáta má zabezpečiť spravodlivý proces a nemalo by to pohnedzené e, len na to právo advokáta. Tento text posilňuje spravodlivosť a zaručuje podozrivým osobám e, realizovať účinné práva, pričom umožňuje aj vyšetrovanie, aby bolo zadozučené spravodlivosti. E, ale žiaľ, tento text nie je predkladený zároveň s textom o právnej pomoci, čo by bolo zmysluplnejšie, aby tieto dva texty nezávisle od zdrojov dávali reálny prístup a nielen teoretický prístup k advokátovi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mene socialistov dávam slovo pani Guillaume. Pani komisárka, kolegyňa a kolegovia, zajtrajšie hlasovanie o tejto smernici nám eh, umožní povedať, že je posilnená eh, procesná záruka na európskej úrovni. Z toho sa musíme tešiť, pretože to samozrejme posilní vzájomnú dôveru členských štátov ich eh, jednotlivé eh, justičné systémy. Ako už bolo povedané, tento text má za sebou dva roky, ale prispieva k posilneniu Eh, práva na advokáta a k zabezpečeniu spravodlivého procesu. Je tam napríklad zabezpečená komunikácia s advokátom, čo je veľký krok k zaručeniu účinného práva na obhajobu. Chceli sme pokročiť ešte viac a obmedziť výnimky na naozaj minimum, ale tu musíme dosiahnuť kompromis a preto sme museli zohľadniť určité národné špecifika a preto tu sú viaceré ustanovenia, ktoré umožňujú striktnejšie zarámcovanie výnimiek. Právo na prístup k advokátovi naozaj môže mať za následok, že ak to doplní právo na bezplatnú právnu pomoc, e, tieto ustanovenia e, môžu byť veľkým prínosom, takže bola by sa rada, keby sa čo najskôr predložil taj, takýto text, aby sme sa vyhli takéto možno trošku nerovnej spravodlivosti v Európe. Köszönöm szépen. Ďakujem pekne. A v mene liberálov vystúpi pani Latford. Bože, bez mikrofónu. Takže procesné práva obžalených. Ja som bola spravodajkyňou pri prvom texte, kde bolo právo na preklady a tlmočenie. A tam to e, bolo samozrejme, tam išlo o dôležité právo. A tá, tento text je snad ešte dôležitý než tie predchádzajúce. Celý tento plán sa musí zrealizovať, aby zásadne zvýšil štandardy trestnej e, spravodlivosti v celej EÚ. Európsky zatýkací rozkaz a potom ďalšie policajného opatrenia, opatrenia vzávneho uznávania. E, už máme takmer 10 ročie za sebou toho európskeho zatýkacieho rozkazu, takže naozaj sú dôležité ďalšie kroky. Toto je kľúčové opatrenie za tá smernica a ja naozaj Vstávam hold pani Antonesku a jej práci, chcela by som niektoré veci vyzvihnúť. Vzťahuje sa to na všetkých podozrivých a obvinených, bez ohľadu na to, či e, im je odňatá sloboda. A je tam účinná uh, účasť právnika, teda nielen, že sedí niekde v kúte, je tam tolerovaný na súde. Uh, zavezuje to členské štáty, aby prijeli pozitívne kroky, aspoň pre tých zadržaných Uh, obžalovaných by mali právo na kontaktovanie právnika. Uh, toto je naozaj praktický prínos smernice. Ako povedala podpredsednička Redingová, je tu práva na duálne zastúpenie v prípade prípade ľudí, ktorí boli zatknutí na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Ja ako britská poslankyňa sa určite netajím e, svojim želaním, aby sa Spojené kráľstvo rozhodlo pripojiť k tejto smernici. My máme v Spojenom kráľstve veľmi silný režim, zabezpečujúci právne poradenstvo ďakujem pani Antonesku a ďalším tieňom spravodajcom za ich ochotu flexibilne zakomponovávať e, systém zvykového práva, ako máme my v Spojenom kráľstve. Myslím, že keby sme sa e, ako Spojené kráľstvo toho zapojili, veľmi to posilnilo fungovanie tejto smernice a e, dúfam, že sa teda k tomu pripojíme. Čo sa týka budúcnosti tohto plánu, chcela by som vyzdvihnúť potrebu riešiť škandál dlhého e, zadržiavania pred e, súdnym pojednávaním. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vojčechovský.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 Diskutujeme o veľmi dôležitej téme a chcel by som vyjadriť eh, poďakovanie spravodajkyni aj celému výboru za prípravu tohto materiálu, tiež výboru Júri za veľmi dôležité pozmenujúce návrhy, aby som sa chcel práve k ním vyjadriť. Mne nepáči sa mi jeden pozmenujúci návrh, konkrétne číslo 11, ktorý obmodzuje právo kontrolovať um, um, právo na kontrolovať, e, pokiaľ vzniká nejaká situácia e, kontroly e, podozrivých osôb. Takže myslím si, že toto by sme ešte mali prejednať. Avšak, čo sa týka pozmeňujúcich návrh, ktoré sa týkajú detí, to je v poriadku, pretože je veľmi dôležité, aby bol zabezpečený kontakt s rodičmi a um, osobami, osobami, ktoré sa o ne starajú. Potom je tu ešte návrh číslo 13, ktorý sa týka práv osôb, ktoré sú um, mm, osoby s postihom a um, práve často je sú to práve tieto osoby, ktorým sa často porušajú, porušujú ich eh, práva, pretože tieto osoby sa stávajú akoby takou ľahkou korisťou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 Ide o e, významnú smernicu v Európe bez hraníc. Hmm? Ďakujem. Takže táto smernica je naozaj primárneho významu v Európe, v Európe bez hraníc, a voľný pohyb osôb, kapitálu, tovarov. So e, sebou prináša aj potrebu dobrého e, poznania e, procesov občanov a občania musia mať možnosť využiť e, podporu advokáta počas e, teda procesov, musia mať možnosť e, kontaktovať advokáta počas celého konania. Takže treba im dať procesné záruky, pretože tieto záruky plnia obsah respektíve naplňajú ciele budovania Európy. Ďakujem. Mr. Romero, you... Pani Romero, máte slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ako teňová spravodajkenia za socialistov v súvislosti s touto smernicou by som chcela taktiež povedať, že zajtra budeme hlasovať o dôležitej časti balíčka procesných záruk, na ktorých začalo pracovať pod švedským predsedníctvom, ktoré vytvorilo túto, tento program. Bolo to urgentné, pokiaľ chceme vytvoriť právnu Európu, pretože doteraz s európskym zatýkacím príkazom sme bojovali za bezpečnú Európu. Napriek tomu, že dúfame, že komisia čoskoro bude pracovať na reforme a na rozvoji, ale taktiež táto smernica je veľmi dôležitá, aby Európa bola spravodlivejšia taktiež pre tých, na ktorých sa vzťahuje európsky zatýkací príkaz. V súvislosti s touto smernicou sme bojovali za to, aby e, každá osoba mala nárok na právnika, aj keď je tam určité podozrenie. Toto musí e, uznať aj komisia, aj irské predsedníctvo. A teraz na záver sme sa dohodli na dôležitých bodoch, pretože nie je to smernica o boji proti terorizmu, ale je to smernica o zárukách. Takže všetko to, čo sa nám podarilo v súvislosti s dôvernosťou, s výnimkami, a tak ďalej. Toto všetko smeruje naozaj k dobrému textu. Bohužiaľ, toto právo prístupu k právníkovi nebude pre všetkých. Komisia nechcela zahrnúť do tohto textu napríklad e, osoby, ktoré sú nejak postihnuté alebo maloleté. Takže sa to týka len osoby, ktoré si môžu zaplatiť tohto právnika. Netýka sa to zraniteľných osôb ani tých, ktorí si to nemôžu dovoliť. Ďakujem. Köszönöm, Romero asszony. Ďakujem pani Romero. A teraz dávam slovo pani Makovej na jednu minútu. Dreptul la avocat în procedurile penale și imediat... Ďakujem pekne. Tak čo týka práva na právneho zástupcu pri zatknutí a po zadržaní je v podstate e, zárukou pre dodržiavanie základných práv alebo základného práva. V charte základných ľudských práv je poukaz na takéto právo. A v Európe je viacero prípadov, kedy sa tieto práva ale nedodržiavajú. A je dôležité, aby aj osoba, ktorá nemá finančné prostriedky na právnika, ktorého, na ktorého by sa obrátila, aby dostala možnosť sa obráti na právneho zástupcu. Takže je, nie je tam záruka právnej pomoci tým, ktorí sú bez finančných prostriedkov. Taktiež by som e, chcela hovoriť o, o obhajobe pro bono. Myslím si, že je to dôležité, aby e, zväzy právnikov poskytovali takúto právnu pomoc e, podľa princípu pro bono. Ďakujem pekne pani Makovej. Teraz bude pani Diazdemara v rámci CatchDI. Čo sa, s touto smernicou sa podporí e, trestný postup, bude tam viacej záruk, lepšia spravodlivosť, lepšia kvalita. Podozriví a obvinení budú mať k dispozícii advokáta už od začiatku celého procesu, nezávisle na tom, či boli alebo neboli zbavení slobody. Tento advokát taktiež bude môcť požiadať o oznámenie príslušných skutočností. Nebude to ani časovo obmedzené a nebude obmedzená častosť návštev. Bude tam právo na komunikáciu od momentu zatknutia. A je dôležité, že vlastne komunikácia s týmto právnikom bude prebiehať za dôverných podmienok, bez výnimiek, si myslím ja. Takže chcem pogratulovať pani Antonesku za skvelú prácu, ktorú odviedla. Naozaj bola veľmi neochvejná a venovala sa plne tejto záležitosti a taktiež chcem poďakovať eh, komisii za eh, správu o bezplatnej právnickej pomoci, ktorú nám predložila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Vásam Hidalgo. Ja ako aktívny právnik v priebehu 40 rokov stravím tento krok, ktorý je naozaj veľmi dôležitý. Ale zároveň si myslím, že je polutovania hodné, že táto smernica nezaručuje právo na bezplatnú spravodlivosť eh, vo všetkých prípadoch a to nadalej spada do národnej kompetencie. Ako to tu, ako tu zaznelo, my konceptuálne v Španielsku máme určité pravidlá, aj keď náš premiér nie je priaznevo naklonený mladým právnikom, tak týmto by sa vlastne zaručili pravidlá e, pra, do, dodržovanie práv osôb, ktoré prechádzajú súdnym procesom. Neznamenalo by to žiadne vyššie náklady pre verejnú pokladnicu, bolo by to výhodné pre všetkých, predovšetkým by to bolo dobré pre slobodu a spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Bivalna na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani Antonesku za odvedenú prácu. Všetky smernice, ktoré sa odzrkadľujú v trestne právnych systémoch členských štátov, sú komplexné, ale prispievajú k zlepšeniu ochrany základných práv. Táto smernica všetkým pripomenie, že Európsky súd nepovažuje určité dôkazy za relevantné. Taktiež sú tu určité výnimky v prístupe k právnej pomoci. Dúfam, že na budúce už postupujeme ešte viac. Sú určité prekážky v boj proti organizovanému zločinu aj u nás v Španielsku. Bohužiaľ, v niektorých prípadoch došlo aj k mučeniu a myslím si, že aj video, ktoré, alebo kamery, ktoré boli nainštalované na baskickou policiou napomôžu pozitívnemu postupu. Pani Reding, prosím, do, odporúčte to ako e, dobrú prax pre všetky európske policajné orgány. Ďakujem. Ďakujem slova, pán Brons, jedna minúta. The, uh, whilst this might not yet Ďakujem. Takže možno toto sa ešte nevzťahuje na Spojené kráľovstvo, sú tam určité pochybnosti, pretože v podstate vecný obsah tohto návrhu je v poriadku, prístup k právnikovi v poriadku a tie ďalšie práva, ktoré sú tam obsiahnuté, ale ja si myslím, že nie, treba to regulovať na európskej úrovni. A takáto legislatíva by v podstate neuspokojila plne potrebu, pretože EÚ zatiaľ ešte nie je celým svetom. Ľudia cestujú medzinárodne a ich návštevy nie sú obmedzené. Takže nepotrebujeme európsku legislatívu, ale medzinárodné zmluvy, ktoré, ktorí by sa zúčastnili čo, zúčastnil čo najväčší počet krajín na svete. Tak aby sa to potom aplikovalo v tých signatárskych krajinách. Tento návrh sa netýka ani tak práv podozrivých, ale je to skôr o rozšírení európskych právnych kompetencií na práva e, podozrivej osoby. Ďakujem. Köszönöm szépen. Ďakujem pekne. V mene komisie dávam slovo pani Reding. President... Pán predseda, v parlamente je takmer už jednomyselnosť súvislosti s tým, že naozaj tu pracujeme na niečom extrémne dôležitom pre európsky systém spravodlivosti, a to vo všetkých členských štátoch. Ja vám ďakujem za dobrú spoluprácu v rámci tohto postupu spolurozhodovania, v ktorom sa chceme dopracovať dobrým výsledkom. My sme už veľa dosiahli, ale musíme toho dosiahnuť ešte viac. Mnohí z vás sa taktiež žiadali o ďalší krok. Ako som povedala, ten príde na jeseň, bude to balíček iniciatív, ktorý sa bude týkať špecifických zábezpek pre deti, právna pomoc a um, prezumcia neviny. A pokiaľ toto pridáme, toto balíčka, ktorý už máme, o ktorý už sme schválili, tak skutočne budem môcť povedať, že sme si E, že sme sa zaslúžili o spravodlivosť Európskej únii. Ďakujem a teraz dávam slovo opäť pani Antonescu. Ďakujem pekne. Ďakujem za tú kvalitnú diskusiu, ktorú tu dnes sme viedli e, v rámci pléna. Pri práci na tomto spise s teňovými spravodajcami sme, nám vždy šlo o to, aby práva obvinených a podozrivých osôb boli zaručené, ale my sme ešte ďalší cieľ. Verejný prospech a dobré riadenie v trestnoprávnych záležitostiach alebo dobrý, dobrý postup. Takže vlastne by sa tie veci mali riešiť čo najrychlejšie, tak aby sa dal rýchlo potrestať vinník, primerane samozrejme k svojmu trestnému činu a aby sa teda potom oslobodili nevinní. Toto sme s kolegami vždy zohľadňovali a myslím si, že sme potom dospeli k tomuto dobrému výsledku. A ja vítam to, čo povedala pani Redding ohľadom časového harmonogramu komisie na ďalšie mesiace, ohľadom ďalších opatrení tejto oblasti. V podstate tu máme zábezpeky pre podozrivých a pre osoby, ktoré potrebujú ochranu. Na, čo sa týka bezplatnej právnej pomoci, tak to je veľmi dôležité. Tým sa významne zlepší eh, legislatíva a dúfam, že tieto ďalšie opatrenia budú uplatňované tiež čo najskôr. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa pripojil k blahoželaniam. Chcel by som túto rozpravu ukončiť dvomi pripomienkami. Pani Latford spomínala, že advokát